septembra od 9. Program, sa... Program zverejnené a je v Európskom parlamente k dispozícii. Zatváram toto zasadnutie, prerušujem schôdzu a želám vám príjemnú